Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Začneme zasadnutie výboru pre rozvoj a začneme prijatím programu. Má niekto nejaké námietky k nášmu programu? Ak nie, tak je program schválený. Vo vašich zložkách máte odporúčania a rozhodnutia z koordinátorov 17. septembra 2013. Ak máte nejaké poznámky k výsledkom tohto zasadnutia, dajte to vedieť sekretariátu do konca nášho dnešného zasadnutia. Ak nie, tak tieto závery koordinátorov budú tiež schválené. Mám tu jedno oznámenie. Chcela by som sa s vami podeliť o skúsenosti a dojmy z výjazdu do Afganistánu. Bola som v Kábule, vrátila som sa v noci. Viete, že tam sa zúčastňujem boja, práci, práce boja proti korupcii. Ja už som vám hovorila o Kabul Bank, o tejto problematike, že sme našli viac než 6 osôb, Tie už boli odsúdené a ďalších 29, voči ktorým bolo začané vyšetrovanie, tak to ešte nebolo začané, má začať. Generálny, taj, generálny prokurátor mm, sa do toho zatiaľ nepustil. Je tu ďalšia korupčná aféra, podozrenie 42 miliónov dolárov pre vojenskú nemocnicu, a, ktoré zmizli bez stopy. A ja osobne, keď si predstavím, že ide o krádež liekov určených vojakom krajiny. A myslím, že toto naozaj e, je dosť e, enigmatické a pokazuje na to, do akej miery tam prevláda korupcia a beztresnosť. Krajina je momentálne ponorená do prípravy prezidentských volieb, ktoré budú v apríli 2013. Pokiaľ ide o zoznamy kandidátov, Tie by mali byť finalizované koncom tohto týždňa. Zatiaľ je iba jeden jediný kandidát, ktorý bol avizovaný. Potrebujete 5000 podpisov na to, aby ste mohli byť kandidát. Potrebujete, aby všetky tie podpisy boli doložené občianským preukazom. Je tam nezávislá volebná komisia z bezpečnostných dôvodov v mnohých častiach krajiny je veľmi zložité tie e, zoznamy voličov e, stanoviť. Napriek tomu tieto voľby sú veľmi dôležité pre všetkých aktérov, s ktorými som sa ja v krajine stretla. Ďalšie otvorené otázky to je napríklad stiahnutie amerických vojsk, ktoré bolo avizované koncom roka 2014. Prebiehajú rokovania o podmienkach, za akých by sa časť vojakov mohla na území vyskytovať a v roku 2014, no a očakáva sa uzavretie dohody z NATO. To sú teda čerstvé novinky, ktoré som priniesla z Afganistanu bezpečnostné podmienky, ešte raz opakujem, sa nezlepšili a to všetci veľmi teda dobre vieme. Chce sa niekto prosím vyjadriť? Pán Martinez, nech sa páči. Áno, ak dovolíte, pani predsednička, len minútku potrebujem k zápisnici z nášho zasadnutia, k bodu oznámenia. My sme sa vrátili, naša delegácia výboru DV z New Yorku. Ja som bol včas delegácie. Samozrejme, že budem aj správa, ktorú vypracujeme z tejto misie, ktorú sme absolvovali. Bola to veľmi dôležitá misia, ale myslím si, že by bolo dobré, podobne ako ste robili vy, informovať kolegov, teda aby sme tu na, na našom výbore povedali, že teda sa táto misia uskutočnila a zo pár slov k nej chcem len zdôrazniť naozaj veľkú flexibilitu a ústretovosť, za ako pán Kačmarek predsedal delegácii. Náš program bol zaujímavý. Stretli sme prezidenta Svetovej banky a ďalších dôležitých činiteľov rôznych e, agentúr OSN, napríklad aj tej, ktorá má na starosti realizáciu rozvojových cieľov milénia a tak ďalej. Čiže sme veľmi nabitý, zaujímavý program. Ale nie to som chcel povedať. Chcel som zdôrazniť tú skutočnosť, že konferencia na tému rozvoj a realizácia rozvojových cieľov milénia. že prekročila naše očakávania, bola ešte zaujímavejšia. A tie správy, ktoré sa vypracúvajú, poukazujú na to, že pokiaľ ide o splnenie týchto cieľov, tak sme dosiahli značné pokroky A to je dôležité, lebo vidíte, že sú tu stále sťažnosti, čo ešte treba všetko urobiť. A takýmto spôsobom sa tak povediac e, devalvuje to, čo sa, to, čo sa urobilo. Ale vidíte, že mnohé výsledky sa už dosiahli. Čiže z tohto hľadiska tá konferencia bola veľmi zaujímavá. Vypočuli sme si tam hlasy naozaj veľmi dôležité. Pán Barroso tam vystúpil vystupoval v mene EÚ, teda nás všetkých. No, čiže chcel som poznamenať, že keď sa hovorilo o dosahovaní rozvoju cieľov milénia, že celé predsedníctvo konferencie, že tam sedeli sami muži, a aj všetci, čo vystúpili, boli iba muži. Čiže vyjadrovali sa iba muži, hoci sme všetci, hoci sa všetci uznali, že e, v oblasti ženských práv, respektíve e, v oblasti ženskej agendy, že tam sa dosiahli obrovské pokroky. Čiže my sme v našej delegácii tiež mali 9 mužov a iba jednu ženu. Čiže my sme to trošku sice spestrili, ale uh, aj tak e, to bolo dosť trápne, že tam tie ženy neboli zastúpené, ale vy predsa viete, e, ako sa robí skladba našich e, misií, našich delegácií. Mm, takže nikomu to nedám na zodpovednosť, ale je, bolo by dobré, keby sme na to do budúcna mysleli. Mm, už len opticky to oslabilo naše tvrdenia a naše požiadavky na takúto veľmi dôležitú tému. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán Martinez, za to, že ste sa s nami podelili o informácie o tomto dôležitom podujatí a že ste zdôraznili, že je potrebné ďalej pracovať na rozvojových cieľoch milénia. A počas e, tohto zasadnutia budeme hovoriť o Bangladeši. E, vítam tu našich hostí, ktorí nám porozprávajú o význame týchto cieľov pre ich krajinu. A ešte tu máme aj Kapverdy. A e, tiež nám povedia, ako to u nich vyzerá s dosahovaním rozvojových cieľov milénia. Takže otázky na komisiu nemáme, takže poďme k prvému e, substanciálnemu bodu nášho programu. To je Bangladeš. Naša výmena názorov sa bude zaoberať klimatickými zmenami. A myslím, že to je naozaj veľmi aktuálna téma, pretože veľmi dobre viete, že minulý týždeň medzivládna expertná skupina GIEC vydala verejnú správu, teda je zhrnutie a dnes vydáva kompletnú správu o klimatických zmenách roku 2007. Toto je správa, ktorá vychádza raz za 6 rokov. Je to vedecký základ, najkompletnejší a najobsiahlejší a zohráva kľúčovú úlohu v rokovaniach o klíme tá, táto úloha, úloha tejto, tejto správy mala byť naozaj kľúčová v takýchto rokovaniach. Klimatické zmeny um, sú veľmi aktuálnou témou aj u nás vo výbore. A dnes popoludní budeme hlasovať o návrhu uznesenia 19. konferencie dohovoru, rámcov dohovoru OSN o klimatických zmenách. Uh, no a táto konferencia bude v novembri vo Varšave. No a dnes tu máme tu čest e, prijať e, bangladešských delegátov pri rokovaniach o klimatických zmenách. E, Bangladeš už bol, bol, bol zasiahnutý, postihnutý klimatickými zmenami ich dopadom. Ide to hlavne o fenomény, ktoré zasahujú hlavne pobrežnú populáciu a tých, ktorí žijú povodí riek. Vy nám iste poviete, koľko osôb, viem, že sú to milióny osôb, ktoré boli postihnuté tými strašnými e, záplavami, takže si nám o tom porozprávate. Takže vypočujeme ste s veľkým záujmom bangladežských delegátov. E, Poprosím, aby nám povedali, ako oni vnímajú klimatické zmeny, aká je zraniteľnosť ich krajiny a čo očakávajú od tej klimatickej konferencie, ktorá sa bude konať v novembri vo Varšave. Takže naozaj tu chcem uvítať v mene nášho výboru doktora Asadu Zamana, ktorý pôsobí na Bangladešskom inštitúte rozvojových štúdií a ktorý je delegátom pri medzinárodných dokovaniach už e, viac než 10 rokov, takže vítajte u nás. Ďalej tu máme doktora Aksana U. Ahmeda, ktorý sa zaoberá výskumom klímy a zúčastňuje sa od začiatku rokovaní, od týchto rokovaní, takže vítajte. A ešte je tu pán Klamru Šoudhuri, ktorý je členom adaptačnej komisie, ktorá vznikla v rámci rámcového dohovoru OSN o klimatických zmenách. A je to generálny tajomník eh, World Water Forum of Journalists. Vážení hostia, Myslím, že vy ste spravili dve také prezentácie a ja by som navrhla, aby ste ich teraz prezentovali a aby sme to potom uzavreli kolom otázok a pripomienok našich eh, poslancov. A samozrejme, že prenechávam vám, kto vystúpi ako prvý, kto ako druhý. Každý máte na vystúpenie 8 minút, takže nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak dovolíte, ja by som iba predstavil tému a potom odozdal slovo doktorovi Aksanovi. Vážené poslanky, vážení poslanci, dámy a páni, prajem všetkým dobrý deň. Hneď by som prešiel k meritu veci nášho dnešného zasadnutia. Máme tu dve spôsoby, ako sa dá, vplýva, ako sa dá vnímať, eh, vnímať klimatické zmeny. Na jednej strane je to to, ako to vidia vedci a na druhej, ako to zažívajú ľudia. Ja osobne by som začala zo svojej vlastnej eh, skúsenosti. Ja eh, mám obľúbenú kvetinku, ktorá kvitne každoročne v tomto čase, ale tento rok zakvitla už v lete. To sa predtým nikdy nestalo. Nie je to náhodou zo signálov eh, toho, eh, že tu máme klimatické zmeny? Alebo to nie sú klimatické zmeny? Čo sa teda deje? Pani predsednička poukázala na to, že IPCC teraz prednedávnom eh, vydal zhrnutie vývoja v oblasti klimatických zmien za ostatných 6 rokov. No a vidíme, že zvyšovanie teploty sa spomalilo, ale neprestalo. Väčšina toho tepla sa transformuje e, alebo teda stráca e, v hlbokých oceánoch a to je ešte znepokojujúcejšie svojím spôsobom, pretože keď e, sa bude takto ďalej pokračovať, tak eh, bude oceán produkovať čas viac CO2 a hladina sa bude zvyšovať. Eh, čo sa teda deje už teraz v Bangladeši? Toto je vec, na ktorú sa musíme zamyslieť. A Európska únia a Bangladeš už spolupracujú v tejto oblasti, ale sú tu aj ďalšie nové oblasti, okrem teda tých existujúcich, kde ako EÚ, tak aj Bangladeš by mali zem spolupracovať. Ak dovolíte, pani Pišová, tak by som odozdal slovo doktorovi Aksanovi U. Ahmedovi, aby nám porozprával, aké sú konkrétne dopady klimatických zmien a aké potenciálne oblasti spolupráce medzi EÚ a Bangladešom vidíme my. Nech sa páči, pani, teda nech sa páči, odozdávam slovo kolegovi. Ďakujem pekne, predsednička, vážení členovia Výboru pre rozvoj Európskeho parlamentu, vaše excelencie, dámy a páni. Všetkým želám príjemný deň, príjemné popoludne. Bangladeš, ako viete, je jedna z najmenej rozvinutých krajín a dosiahla výrazný pokrok boj proti chudobe a zlepšovaniu kvality života podľa rozvojových cieľov milénia ako znižovanie umrtnosti detí, umrtnosť matiek. No a tiež sme položili základ pre sociálne spravodlivú spoločnosť a tým, že takmer všetky dievčatá chodia teraz na základné školy. No, už keď toto bude pokračovať, tak Bangladeš očakáva, že sa z neho stane z tej najmenej rozvinuté krajiny sa presunie do kategórie vyššie. No už dokážeme to v 50. roku e, existencie Bangladeša, ale teraz sme konfrontovaní s klimatickými zmenami. Pravdepodobne všetko je bytočné kvôli zlým dopadom klimatických zmien v mnohých sektoroch, vrátane vodných zdrojov, polnohospodárstvo potravinovej bezpečnosti a to v krajine, ktorá ktoré už žije 160 miliónov ľudí. Takže momentálne treba nájsť odpoveď na otázku, či medzinárodné spoločenstvo a konkrétne Európska únia, ktorá investovala už tak mnoho do rozvojových procesov v krajine, či si tak želajú, aby tak bolo Nuž budeme svedkami toho, že prínosy rozvoju, rozvoja, teda toho, čo sme v Bangladeši dosiahli, e, budú zbytočné. Dovolte mi opovedať, ako, ako klimatické zmeny dopadajú na náš každodenný život. Nuž sú to e, čoraz častejšie záplavy, spolahlivosť zrážok a veľké suchá. A to hlavne kvôli zvyšujúcej sa teplote a súčasne zvyšujúca sa solnatosť vody, teda pôdy aj vody v pobrežných oblastiach. Pobrežné oblasti sa stretajú s čoraz eh, horšími cyklónmi a kvôli interakciám, kvôli zvyšujúcej sa teplote morí. No a to všetko šíri hlad až dokonca hladomor, a, alebo hrozbu hladomoru v najbližších, a najbližšej budúcnosti. Bezpečnosť potravinová bezpečnosť spolu so všetkými predpokladmi a dopadmi bude mať e, nepriaznivý dopad na život ľudí a možno tiež v mestských oblastiach s vysokou ústatou obyvateľstva. No a preto mestské aglomerácie v mestách bude žiť v roku 2030 polovica obyvateľstva, čo môže byť čiastočne následok stiahovania z vidieckých oblastí spôsobené klimatickými zmenami. Už eh, úloha financovania musí byť videná z tejto perspektívy. V niektorých prípadoch eh, je veľmi ťažké vytvoriť rozvojové projekty bez zváženia dopadov klimatických zmien, ako aj na beneficientov. No a v iných prípadoch eh, klimatické financovanie je financovanie roz, rozvoja, keď prispôsobenie musí byť úplne novou aktivitou, ak by to neexistovalo bez dopadov klimatických zmien. No a môžem uviesť príklad, naše dosiahnuté ciele, ktoré sme dosiahli na predchádzanie sucha a ktoré umožňujú žatvu trochu skôr ako bežne. No a bangladešskí vedci už dokázali vyvinúť nové druhé, nové druhy, nové druhé, druhy odolnejšie obilnín, ale musíme sa aj tak pripraviť na budúcnosť lepšie a rovnako musíme poskytnúť polnohospodárom väčšiu možnosť výberu a slobodu. Pretože ako všetci súhlasíte, a tak sloboda voľby je jedným zo znakov rozvoja Bangladeš už vypracoval 6. 5-ročný plán no a zmeny, niektoré zmeny ešte potrebujú Ehm, dodatočné finančné prostriedky, zatiaľ čo v iných prípadoch ehm, projekty ehm, boli prijaté, ktoré by sa neobjavili, ak by neprišli klimatické zmeny. Či už to nejaká pridaná hodnota alebo nie, tak financovanie musí zohľadniť túto skutočnosť. Či už to nazývate rozvojové financovanie alebo klimatické financovanie, sú, je tu potreba financovania nových aktivít. Je náprava škôl, škôd, klimatické zmeny s dlhodobým procesom a už spôsobili obrovské škody. Ale ľudia nie sú pasívni. Napríklad polnohospodári sa dokázali prispôsobiť. A kto im nahradiť tie škody a dodatočné náklady, ktoré museli zniesť. Už kompenzácie sú nevyhnutné. Je to, je to nový druh financovania a to musí ísť nad rámec rozvojového financovania. ako to spraviť, to je stále otázka, o ktorej treba hovoriť. No a tam za naše financovanie ďalšie. Ďalšia vec, čo čiastočne sa dá eh, napraviť mechanizmami na zredukovanie rizik. Jedno je proces poistenia, ale kto bude platiť splátky? No už mali polnohospodári v Bangladeži už teraz sa trápia kvôli obmedzeným zdrojom financovania. No a čakáme, alebo očakávame, že oni by to financovali. Myslíme, toto je ďalší nový e, typ financovania, ktorý je potrebný. Neviem, či to označíte, čujete ako rozvojové financovanie, avšak treba to umožniť. Radi by sme vyzvali Európske, Európsku úniu, aby umožnila budovanie kapacít v rozvojových krajinách, a hlavne v krajinách ako je Bangladeš na mobilizáciu rýchlu mobilizáciu financovania finančných prostriedkov. My uznávame minulé príspevky Európskej únie k boju proti katastrofám. A boli by sme radi, ak by Európska únia vyvíjala ďalšie snahy vzťahu riešenia následku klimatických zmien v Bangladeši. a ďalej by sme radi chceli využite tie signály, alebo teda pochopíte signály IPCC v ostatných dňoch. Je to jasné, je tu naliehavosť zredukovať emisie skleníkových plynov, pretože tieto narastajú a majú drvivé dopady na klimatický systém sveta. Nož rokom pasivity si bohužiaľ vyžaduje prispôsobenie v Bangladeži a v iných krajinách. A preto musíme konať. No a preto žiadame Európsku úniu, aby stala lídrom a no, vlastne príkaz PCC a tieto potom vyjadrila vo Varšave a inde. ďakujem Európskej únii za to, že splnila domáce ciele zmiernenia o, o 7 rokov vopred. A to je významný príspevok, ktorý pomôže Bangladežu a mnohým ďalším krajinám. Rovnako by, by sme chceli a, pomocou vás pozbudiť prijatie a dosahovanie cieľov zmierňovania roku 2030, 2040 potrebujeme ďalšie snahy, aby sme ďalej podporovali alianciu z Durbanu, ktorú vytvorila Európska únia. And strengthen these collective efforts to mediate and najmenej rozvinuté krajiny a ďalšie. A je potrebné, aby v Paríži boli podpísané záväzné ciele o pár dní nás číta COP19, ktorý sa uskutoční vo Varšave v Polsku a deje sa to na území Európskej únie, únie a preto vyzývame vás, pani predsednička, aby Európska únia hrala líderskú poprednú úlohu a konsolidovala ciele, ktoré boli dosiahnuté za, ostatných, za ostatné desaťročia hlavne po uzatvorení aliancie v Urbane s aktivitou Európskej únie, najmenej rozvinutých krajín a SIS. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. Nože a budeme pokračovať. Pán Kuvam Rol Čaudry. Chápem, že vy Vašu prezentáciu poviete teraz, pretože máte ešte čas, ako chcete využiť. Nech sa páči. Thank you, madam chair. Ďakujem, predsednička. Nuž, my kolegovia už upozornili na veci. A pomerne dobre, oni sa snažili upozorniť na všetky veci, ktoré by sme si mali všimnúť. Ako všetci viete, v Durbane sme uzatvorili dôležité aliancie na menej rozvojné krajiny, Európska únia, ostatných sú zmobilizovať všetky sily, aby sme mali právne základný, za, záväzný, záväznú dohodu, ktorú príjmu všetky krajiny na všetkých kontinentoch, pretože mitigácia a znižovanie emisí skleníkových plynov sú absolútne dôležité. No a či už Yeah. IPCC povedala piatok Štokholme, no takže to je asi jasné, že musíme riešiť globálne misie CO2. No a vo Varšave riešiť ako vyriešiť tú fragmentáciu a ďalej tiež potrebujeme novej dohode, ktorá dúfam bude podpísaná v Paríži roku 2015. Adaptácia, prispôsobenie je veľmi dôležité. Že to je najcitlivejšie, tie sú najcitlivejšie, takže ak neznižíme naše emisie, tak budeme sa lepšie prispôsobiť. Ale my musíme tiež zrýchliť snahy zmierňovanie následkov a ak sa nám to podarí, tak sa nebudeme musieť prispôsobovať, ale z minulosti vieme, že tiež budeme potrebovať nájsť spôsoby prispôsobenia a jeho financovanie tiež budovanie kapacít, takže to musí byť všetko súčasťou globálnej dohody v roku 2015. No a dúfam, že to bude v novej právne záväznej dohode. No a z tejto perspektívy Európska únia by ale snažiť, no, pretože hrá kľúčovú úlohu nie len z roku 91-92, ale ja si stále pamätám, že v roku 92 Európska únia v New Yorku v máji zahrávala kľúčovú úlohu a v tomto období krajiny ako Bangladeš na skutočnú alianciu pri toho vypracovania toho dohovoru a tiež v Berlíne, berlínsky mandát, tedy Európska únia tiež lídrom a v Kyote tiež Európska únia a najzraniteľnejšie krajiny lídrami. Ja myslím, že vo Varšave by to malo byť presne takisto. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne vám všetkým. No a teraz položím ja sama otázku. Nože, ja by som bola rada, aby ste nám lepšie vysvetlili, ako keď je citlivý Bangladeš na klimatické zmeny, môžete nám povedať, že zostane ľuďom, keď zásoby eh, alebo sladká voda, keď zrazu má vysoký objem, obsah cukru, aké to má teda soli. Majú klimatické zmien, zmeny priamy dopad na život ľudí, ako ste povedali, rastúca hladina mori, suchá, nuž. Môžete nám k tomu konkrétne niečo povedať? Áno, ďakujem pekne, predsednička. Nuž áno, životy ľudí v pobrežných oblastiach sú skutočne v veľmi komplikovanej situácii, ku ktorej oni vôbec neprispeli, ale teraz musia niesť tento údel. No a minimálne 22 miliónov ľudí nemajú čerstvú pitnú, pitnú, pitnú vodu. A to len preto, pretože aj podzemná voda obsahuje sol. Nuž, nuž ženy, hlavne tie, ktoré sa starajú o vodou musia prejsť skutočne veľmi dlhé, dlhú cestu, aby našli vodu dokonca až 14 kilometrov. No a taká je situácia vo vzťahu, ktorá sa už blíži k tragédii, no a dokonca matky, ktoré učia deti, aby nepili príliš veľa vody, pretože inak by museli ísť opäť dlhé kilometre prevodu a výhľady do budúcnosti sú ešte horšie, pretože tá obsah soli čoraz vyšší no a ľudia majú tento problém. No a keď obsah soli narastá, tak je to tiež problém vody a je čoraz väčší problém vypestovať dané plodiny. Takže musia si buď zvoliť plodiny, ktoré majú až taký výnos, alebo čo sa deje, musia sa odsťahovať za prácou do nejakých najbližších miest. No a to sa odráža aj v posledných prieskumoch, že v južných regiónoch za ostatných 20 rokov, rokov sa populácia a štruktúra až tak nezmenila, ale demografická štruktúra hovorí, že relatívne čísla že na deti rastú, aj keď relatívne číslo dospelých mužov klesá. A to znamená, že počet populácie rastie, ale čistý rast, takže oni vysťahovali do mestských sídel. Takže toto sú niektoré hlavné dopady, ktorými sa stretávame za ostatné 20 ročia a čo spôsobili klimatické zmeny. Thank you very much. I will now give the floor to the commission. Ďakujem. Takže teraz by som dala slovo komisii. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Taktiež chcem poďakovať kolegom z Bangladeša, ktorých veľmi dobre poznám z rokovaní. Som rada, že tu s nami ste. Ďakujem aj za vašu prezentáciu. Naozaj vítam, že ste sa pozreli na celkový obrazok toho, čo nás čaká v rámci medzinárodných rokovaní vo Varšave a potom neskôr v Paríži. Pozrieme sa na rôzne aspekty novej dohody. Po prvé je to adaptácia, to vás zaujíma najviac. To, nás, to vás zaujíma najviac. No a potom zmiernenie klimatických zmien, pretože pokiaľ e, nezmiernime dôsledky, tak v budúcnosti to potom bude oveľa nákladnejšie. Takže skutočne dôležité vidieť tieto dva aspekty, adaptáciu a zmierňovanie ako dve strany rovnakej mince a nie ako dve veci, ktoré si odporujú, pretože často v priebehu rokovaní sú to dve veci, ktoré stoja proti sebe. Takže takto by sme to nemali vidieť. Mali by sme sa zaoberať oboma tým, obom, obomi týmito aspektami a vidieť ich v synergii. Čo sa týka adaptačnej stratégie, tak eh, hovoríte, že je treba zaintegrovať adaptáciu do eh, rozvojových, eh, rozvojového úsilia. My toto podporujeme, musíme ju tam zaintegrovať tak, aby no, naše rozvojové úsilie bolo udržateľné, aby nebolo potom zničené dopadmi klimatických zmien. No a čo sa týka európskeho rozpočtu, tak my sme tam mali 400 miliard, miliard eur na, pre Bangladeš od roku 2007 do roku 2013. No a 20 miliónov bolo umiestnených do strastového fondu, ktorý mal slúžiť najzraniteľnejším osobám. To bolo v roku 2011. No a ešte okrem toho sme veľa pracovali na bezpečnosti dodávok potravín, toto je taktiež relevantné v Bangladeši aj v súvislosti s tými prvými dvomi aspektami. Takže je veľmi dôležité zaintegrovať klimatické aspekty do rozvojovej spolupráce. Okrem toho sme mobilizovali zdroje v rámci niektorých položiek, napríklad čo máme e, globálneho e, spojenectva, tak v roku 2009 sme pridelili Bangladešu 5 milió miliónov eur, potom ďalej tam boli dodatočné položky. V roku 2007 35,3 milióna na potravinovú bezpečnosť. Potom ďalej ešte neskôr to bolo ďalších 18 miliónov. Takže to boli naozaj veľké sumy. A chcem zdôrazniť, že toto je všetko v podstate verejné financovanie, že z toho mal Bangladeš prínos. My vieme, že Bangladeš tieto peniaze potrebuje. Naďalej budeme podporovať vašu krajinu aj v rámci nového finančného rámca. Ešte nemáme tam pripravené presné čísla, pretože sa nadalej rokuje s radou aj na, o ďalších právnych nástrojoch, ale čo sa týka podpory Bangladešu, tak tá bude naďalej pokračovať. Teraz sa dostávam k ďalšej časti vaš, vašej prezentácie. To, je, to sú to je mitigačné úsilie. Bez tohto bude pre nás adaptácia príliš nákladná v budúcnosti. Takže pokiaľ chceme udržať to globálne oteplovanie pod hranicou 2 stupňov, tak budeme musieť urobiť ešte oveľa viac, než robíme teraz. A Varšavská dohoda a dohoda potom z roku 2015 musia byť najdôležitejším krokom. Európska únia je ochotná robiť viac. My sme jednostranne predložili nové prahové hodnoty do roku 2020. Taktiež pracujeme na našej klimatickej stratégii do roku 2030. Chceme mať ambicioznejšie ciele do roku 2030, ale nakoľko môžu byť tieto ciele ambiciozne, to bude závisieť veľa aj od, veľmi od medzinárodných rokovaní, pretože EÚ chce mať naďalej vedúcu pozíciu, chce sa pohnúť kupredu. Jasné, že samým sa nám to ale nepodarí. Takže emisie EÚ v tejto fáze predstavujú len 10 až 11 e, svetových emisí. Takže pokiaľ EÚ zníži svoje emisie a ostatní nie, tak to nie je žiadny úspech. Všetci musíme prispieť. Táto nová dohoda bude milníkom v tomto smere. Musíme zaručiť, že všetci veľkí znečisťovateľia prídu s konkrétnymi záväzkami a prispú svoju trošku do mlyna. Takže máme rovnaký cieľ, chce mať právne záväznú dohodu v roku 2015. Myslím si, že je zásadné, aby strany, ktoré táto dohoda najviac zaujíma, to sú aj najmenej rozvinuté krajiny, najzraniteľnejšie krajiny, iné rozvíjajúce sa krajiny, ktorý sa to týka. A potom sú tu ďalšie krajiny, ktoré chcú podporiť takúto právne záväznú dohodu. Takže všetky tieto strany musia spolupracovať e, s UNCCC. Takže, čo sa týka Varšavy, tak sme sa počuli v minulosti, že je treba včas prísť s záväzkami, nie len mesiac pred to konečnou dohodou, ale urobiť to už budúci rok, 2014. Myslím si, že to je vhodná doba, kedy všetky strany musia predložiť svoje konkrétne záväzky, tak aby sme mali dosť času a pochopili, čo to znamená v praxi nakoľko tieto záväzky sú porovnateľné, nakoľko nám pomôžu dosiahnuť naše ciele. Našim cieľom je samozrejme udržať hlavne globálne oteplovanie pod hranicou 2 stupňov, takže si myslím, že by bolo dobrým výsledkom vo Varšave, keby sme sa dohodli na spoločnom formáte pre tieto konkrétne záväzky, aby sme mali k dispozícii informácie od všetkých strán v súvislosti s tými navrhovanými záväzkami. Je to veľmi technické, ale bude dôležité taktiež pokročiť v súvislosti so, s pravidlami, s účtovnými pravidlami. Napríklad môžeme povedať, že sme znížili emisie o toľko, že vlastne tá jedna tona v Európe či je porovnateľná s jednou tonou v Amerike alebo v Ázii alebo niekde inde. Takže toto budú kľúčové aspekty. Generálny tamník OSN Bakimun povedal taktiež, že očakáva, že strany predložia ambiciózne záväzky pre budúceho roka, keď on e, sa stretne so svetovými vodcami v septembri 2014. Potom prvá analýza týchto záväzkov už bude k dispozícii a e, svetoví, svetové politické osobnosti budú mať možnosť sa k ním vyjadriť. Takže určite má pravdu a my, spoliehame, my sa spoliehame aj na podporu Bangladeš a ostatných krajín, aby tieto iniciatívy podporili. Takže to bolo z mojej strany vš- asi všetko. Samozrejme, radi vám zodpovieme aj vaše prípadné otázky. Ďakujem. Ďakujem. Chcem poďakovať našim hostom z Bangladeša že nám predstavili špecifickú situáciu v Bangladeši, že nám lepšie vysvetlili, aké sú dôležité ciele novej dohody. Ďakujem pekne. Môžete sa spolahnúť na Európsku úniu, na komisiu, práve vám to povedali aj sami, a taktiež na náš výbor DV, že plne sme e, zaangažovaní a budeme ďalej pracovať. Takže ešte chvíľu čakáme na prezidenta Kaberských ostrovov. Myslím, že už vchádza do miestnosti. Can I just add... Prosím, ešte by som chcel dodať k tomu, čo povedala ko, povedal kolega ohľadom toho, čo robíme v Bangladeši. Len veľmi stručne. Ja som z generálneho DEFCO, DEVKO z komisie. V súčasnosti pripravujeme budúci program pomoci na nadchádzajúcich 7 rokov a tam je to obmedzené na tri sektory. Jedno z dôležitých víziev je, aby klimatické zmeny v podstate boli podchytené v rámci týchto troch oblastí. Je to potravinová bezpečnosť poprvé. Máme k dispozícii veľa podkladov, na ktorých potom rozpracujeme tieto nadchádzajúce programy. Yeah. Thank you. Ďakujem. Merci beaucoup. Nous accueillons... Ďakujem. Takže máme teraz tú česť že tu môžeme uvítať Žoržeho eh, Carlosa Fonseky, ktorý je prezidentom Kaberských ostrovov. A dnes budeme s ním hovoriť o socioekonomickom vývoji na týchto ostrovoch. Budeme hovoriť o demokratickej stabilite, o stratégii riadenia v tejto republike Vaša krajina je skutočne takým príkladom pre ostatné rozvíjajúce sa krajiny a to, že vaša krajina je jednou z krajín, ktorým sa podarilo splniť rozvojové cieľa milénia, teda, alebo sa to podarí do roku 2015, tak to je naozaj pozoruhodné. Kamerské ostrovy okrem toho sú jednou z mála krajín, ktoré s najmenej rozvinutou najmenej rozvité krajiny sa dostali o kategóriu vyššie. Takže skutočne sa rozvíjate, máte určité problémy, ktorým čelíte. Sú napríklad e, záležitosti spojené so ženami. No a vaša krajina bola úspešná pri, v boji proti organizovanému zločinu, proti obchodu s drogami, toto sú záležitosti, ktoré zaujímajú samozrejme aj nás. Teraz sme tu práve hovorili s kolegami z Bangladeša ohľadom klimatických zmien a o tom by sme mohli rozprávať aj s vami. Je to jav, ktorý sa nás týka všetkých, ale predovšetkým rozvíjajúcich sa krajín a krajín v sahelskom regióne v Afrike, pretože tieto predovšetkým eh, musia trpieť dôsledkom klimatických zmien. Takže budeme hovoriť o týchto otázkach a predtým, než vám dám, vás dám slovo, tak kolega Elmar Brok, ktorý je predsedom e, výboru pre zahraničné záležitosti, by chcel povedať na úvod pár slov. Sme skutočne radi, že tu s nami ste na toto spoločné zasadanie. Pán Brok. Pani Žolí, milí kolegovia a kolegyne, skutočne som veľmi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 Takže už o tom hovorila pani Žoli, že je to naozaj príbeh veľkého úspechu v rámci Afriky. Je to stabilná, konsolidovaná demokracia, ktorá je na ceste ku good governance. Hrajú tam politické práva tiež veľkú úlohu. Myslím si, že je naozaj obdivuhodné, že ste sa dostali medzi krajiny so strednou úrovňou príjmu a že čoskoro do roku 2015 splníte rozvojové cieľa milénia. Vaša návšteva prichádza v takom špeciálnom okamihu po podpise eh, dohody o readmisii a o vízach. Dúfam, že vám toto dá príležitosť v oblasti, príležitosti v oblasti vzťahov, mobilného partnerstva a tak ďalej, že vám to dá možnosť pokročiť. Takže skutočne by sme mali využiť túto príležitosť, naďalej podporiť naše vzájomné vzťahy a taktiež spoločne presadzovať naše spoločné princípy a hodnoty. Myslím si, že to musíme robiť, pretože ma pred nami stoja spoločné výzvy. My ako výbor pre zahraničné záležitosti tu vidíme aj výzvy spojené s obchodom s drogami, s násilím v regiónoch a praním špinavých peňazí. Myslím si, že všetko toto je naozaj medzinárodného významu a preto nás samozrejme zaujíma, ako, aký ďalší pokrok zaznamenáte v rámci vášho boja proti týmto problémom. Taktiež nás zaujíma, ako ďaleko je vývoj v súvislosti s ekonomickým partnerstvom s ECOVASom a akým spôsobom môžeme ďalej rozvíjať vzťahy medzi EÚ a vašou krajinou. Myslíme si, že Kaberské ostrovy sú naozaj veľkým príkladom. Môžeme sa z toho všetci len poučiť, potom tieto skúsenosti využiť aj vo vzťahoch s ostatnými krajinami, aj vo vašom regióne. Som veľmi rád, že tu ste a udelujem vám slovo. Muito boa tarde a todos. Eh, senhora Presidente da Comissão. Ďakujem pekne, pani Žoli, pani predsednička výboru, aj pán Brok, predseda výboru AFED, pán generálny tajomník pre zahraničné vzťahy Faberských ostrovov, dámy a páni, vážení novinári. Ja ako prezident republiky a najvyšší predstaviteľ národa z Kaberských ostrovov som vám prinášam e, pozdravy od občanov z mojej republiky a taktiež tých občanov, ktorí žijú v zahraničí, predovšetkým v Európe. Naozaj pre mňa bolo cťou prijať vaše pozvanie, ktoré ste mi doručili e, zo strany pána Šulca, predsedu Európskeho parlamentu. A taktiež je pre mňa obrovskou cťou tu môcť sedieť s vami, s členmi tohto výboru na tomto spoločnom zasadaní výboru pre zahraničné záležitosti a výboru pre rozvoj. Takže využijem túto príležitosť, aby som vám predstavil naše vzťahy s Európskou úniou na jednej strane a taktiež politickú, politicko-hospodársko-sociálnu trajektóriu mojej krajiny. Sme malým ostrovným štátom, je to, sme súostrovím e, na západ od Afriky. Nemáme príliš veľa vlastných tradičných zdrojov. Máme naozaj tvrdé klimatické podmienky. A náš hlavný triumf spočíva v našich občanoch, v ženách, v mužoch, a my spoločne rozvíjame našu krajinu a budujeme napriek všetkým problémom demokraciu, ktorá je pokročilou demokraciou. Budujeme tam rozvinutý, moderný a konkurencieschopný štát. Napriek všetkým výzvam a problémom, ktoré pred nami stoja, v priebehu 38 rokov, rokov ktoré, po dobu ktorých sme e, samostatnou krajinou a demokratickou krajinou, Kaberské ostrovy sa e, vybudovali demokraciu, stali sa členom mnohých medzinárodných organizácií, ako napríklad e, Africká únie, únia, spoločenstvo e, portugalsky hovoriacich krajín a podobné organizácie. Taktiež máme rôzne bilaterálne a multilaterálne kontakty ktoré sme rozvinuli a dôkazom tohto je náš vzťah s Európskou od roku 2007. Keď sa Kapverdy stali nezávislou krajinou, tak tie perspektívy nevyzerali dobre. Nemali sme dobré vyhliadky, pretože naše východiskové podmienky boli naozaj veľmi, veľmi zložité. Mnohí vtedy hovorili že Kapverdy ako štát neobstoja, že neprežijú. Ja si na to veľmi dobre spomínam, ale my sme chceli našu krajinu budovať a chceli sme z nej vytvoriť naozaj funkčný, fungujúci štát, modernú, pokrokovú demokraciu. Kapverdy sú stabilné a mierové prostredie Všetci vidia, že sme orientovaní na pokrok a že dosahujeme výsledky. To vidíme v HDP na osobu, ako aj v HDI našej krajiny. Čiže sme sa dostali zo zoznamu namiazbnutých krajín k tým, ktoré dosahujú stredné príjmy. Keď naša krajina získala nezávislosť, Mali sme 190 USD na osobu HDP, teraz je to suma nad 3000 dolarov na osobu. Takže vidíte obrovský posun od najmenej rozvinutej krajiny ku krajine so stredným príjmom. A toto je, myslím, že mm, štádium alebo fáza, ktorá nám umožňuje prejsť k novým formám partnerstvovým formám spolupráce hospodárskej a rozvojovej vzhľadom na potreby a požiadavky našej krajiny a našich obyvateľov. Mám na mysli hlavne možnosť inovatívneho financovania, priamých zahraničných investícií a ďalšie vzájomne výhodné formy spolupráce a podnikania. To, že už nie sme na menej rozvinutou krajinou, nemôže byť e, dôvodom e, nepodporovať našu krajinu ďalej. V kontaktoch s radou a s komisiou stále opakujeme, že pre nás Pôvodne bolo cieľom prejsť od nami rozvinutej krajiny ku krajine so stredným príjmom, s dodržiavaním princípov právneho štátu, princípov demokracie, ľudských práv, tolerancie. Toto boli naše ciele od získania nezávislosti A toto všetko, toto všetko na základe udržiavania stability. No a ako prezident Kapvert ešte mám pred sebou dva roky pôsobenia v tejto funkcii a zvolili ma 6 mesiacov potom, čo sme si volili parlament a v týchto voľbách zvíťazila strana, ktorá potvrdila vládu Mňa zvolili potom v druhom kole a nemal som podporu vládnej strany. Čiže my máme trošku inú demokratickú situáciu. Prezident republiky nie je z rovnakej politickej strany ako samotná vláda. Napriek tomu však veci fungujú plynule, žiadne krízy sa nevyskytujú, krajine vládne stabilita. 32 rokov demokracie neprinieslo absolútne žiadnu závažnú krízu. Áno, samozrejme, že demokratická dynamika vždy prináša určité e, problémy, ale to sme vždy vyriešili v rámci nášho inštitucionálneho rámca a našej ústavy, ktorá bola prijatá v 92. Nikdy nebolo potrebné robiť predčasné voľby. Od 92., ak sa nemýlim, sme za každým mali voľby na čas. Podľa plánu bolo ich 6 tých lokálnych, 4 parlamentné. Netuším, ich bolo až 5 a mali sme aj 5 prezidentských volieb a každý, kto bol zvolený, tak celý ten svoj mandát uh, doviedol až do konca. Čiže toto je naozaj taký jedinečný príklad, hlavne vzhľadom na región, v ktorom sa nachádzame, teda mám na mysli Afriku. Takže ešte raz opakujem, podarilo sa nám dostať na úroveň krajín so stredným príjmom. A dostala som za to aj mnoho chvály. Mnoho chvály z strany mnohých eh, poslancov, že naozaj sme vzorom, pokiaľ ide o demokraciu, pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, pokiaľ ide o ľudské práva a tak ďalej. Toto sú eh, veci, ktoré nás motivujú a mali by aj vás motivovať ďalej nás podporovať táto zmena od najchudobnejšej krajiny k krajine so stredným príjmom predsa nemôže byť handicapom, nemôže nás blokovať. My sme si zbočili naozaj veľmi veľa povzbudivých slov a ja pevne verím, že poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sú tu prítomní, že budú so mnou súhlasiť, keď poviem, že v 11. EDF suma pre Kapverdy by nemala byť nižšia, než tomu bolo doposiaľ mali by sme dostať menej, než koľko sme dostali v predchádzajúcich programoch. Mal by to byť taký prejav solidarity. Solidarity voči krajine, ktorá odvedla obrovský kus práce, ktorá dosiahla pokrok a snažila sa robiť veci riadne a implementovať hodnoty do praxe, hodnoty, ktoré sú drahé nám všetkým. Pretože v konečnom dôsledku vážené poslankyne, vážení poslanci, pani pacienčka, pán predseda, pre nás, pre mňa osobne základ predstavuje osobitné partnerstvo, osobitné partnerstvo medzi nami a vami, medzi nami a Európskou úniou, vychádzajúc zo vzdelaných hodnôt. Naša viera v slobodu, demokraciu, vo fungovanie právneho štátu, v toleranciu, rešpektovanie vzájomných odlišností. riešenie konfliktov diplomatickou cestou, mierovou cestou. Toto všetko sú hodnoty, ktoré zdieľame. Kapverské ostrovy sú stabilnou krajinou, ako z politického, tak aj zo sociálneho hľadiska. Vďaka tomu, že sme zmiešanou kultúrou, vďaka tomu, že máme podobné hodnoty ako vy a že sme naozaj veľmi otvorení z očí voči zvyšku, zvyšku sveta. A myslím si, že spolupráca s Európskou úniou je úspešná práve z tohto dôvodu. My si nerobíme nejaké ilúzie. My sme africká krajina, máme špecifika, nemôžeme ašpirovať na členstvo v EÚ. Samozrejme, že nie. V každom prípade však ašpirujeme na vytvorenie osobitného partnerstva v čo možno najširšom zmysle teda takmer na úrovni členstva v EÚ. Mm, ja viem, že toto nie je cieľ, ktorý by sme mohli dosiahnuť, ale chceme sa také, takú spoluprácu, ktorá bude na najvyššej úrovni. Chceme hľadať nové nástroje spolupráce na spoluprácu s EÚ, napríklad bezpečnosť, stabilita, nové informačné technológie, technická spolupráca a tak ďalej a tak ďalej. A tu by som reagovala na to, čo povedala pani predsednička výboru DV, že musíme spolupracovať napríklad v boji proti klimatickým zmenám. Tieto sa na Kapverdoch citeľne prejavujú. Ďalej obnoviteľné zdroje energie, ochrana životného prostredia, zelené hospodárstvo a zároveň aj to, čo sa nazýva modrým hospodárstvom. Stále hovorím o vývoji. Ja chcem, chceme, aby sa naše vzťahy z EÚ vyvíjali, pretože dohody vychádzajúce, alebo spolupráca vychádzajúca iba z dohôd z Kotonu, nie sú postačujúce. Samozrejme, že chceme využiť, lebo je to naozaj vynikajúca cesta dialogu, podpory e, rozvoju, pretože to je gro tohto, to je cieľ e, týchto dohôd, dohôd z Kotonu. Dámy a páni, už sa pomaly blížim k záveru. Nechcem už e, vás oberať viac o váš drahocenný čas. Chcem len povedať toľko, že naša demokracia nie je dokonalá, ale existuje niekde vôbec dokonalá demokracia. Neviem, či na svete takáto dokonalá demokracia niekde existuje. A my si uvedomujeme aj tie nedostatky, ktoré vykazuje naša demokracia, náš politický systém ale je to nezávislý politický systém, vychádza z delby moci a ja ako prezident krajiny, ako prezident republiky poukazujem na tieto nedostatky, ktoré náš politický systém ešte stále má. Poznajú ma, že tvrdím, že my na Kapverdoch nemáme zakorenenú ústavnosť a demokraciu vychádzajú z našich dejín, tak ako iné krajiny, mm, tak ako by to bol ideál, možno aj náš e, systém súdnictva nie je dostatočne technicky vybavený na to, aby fungoval naozaj optimálne. Možno nie je naše súdnictvo ani také nezávislé, ako by to požadovali ako by, ako by to požadovali, požadovala moderná doba. Potom eh, mm, verejná mienka, eh, neformálna, nesformálny spôsob kontroly výkonu moci. Možno to nie je ideálne, ale my sme hrdí na to, čo sme dosiahli a myslím si, že právom. nezávislé vyhodnotenia, myslím, že to bola nejaká európska alebo americká organizácia, ktorá to robila, ale takéto nezávislé vyhodnotenie nás dalo na 27. priečku, pokiaľ ide o stabilitu demokracie celosvetovo. 27. priečka. A to nie je vyhodnotenie nami samými. My sa naozaj veľmi tešíme, že sme takto dobre obstáli v takomto nezávislom hodnotení. A berieme to ako takú motiváciu, aby sme tvrdo pracovali naďalej, aby sme ešte rozhodnejšie budovali našu krajinu, tak aby bola naozaj konkurencieschopná. Musíme byť hospodársky konkurencieschopní, to si uvedomujeme. Na Kapverdoch dobre vieme, že pôžičky a rozvojová pomoc pomaly skončia, že táto fáza sa chýli ku koncu, čiže musíme v praxi plniť podmienky alebo splňať kritériá fungujúcej konkurencieschopnej ekonomiky. Snažíme sa prejsť k ekonomike služieb, ale ešte stále to nie je na takej úrovni, ako by sme chceli. Cestovný ruch je samozrejme veľmi dôležitý, pokiaľ ide o priame príjmy, je to asi 22 či 23 nášho HDP, cestovný ruch. Keď tomu pridáme ešte nepriame príjmy z tým súvisiace, tak môžeme povedať, že cestovný ruch, ruch predstavuje viac než 45 našej ekonomiky. Na hospodárstvo na tomto základe je samozrejme vystavené rôznym vonkajším vplyvom, napríklad hospodárska finančná kríza mala obrovské dopady na naše hospodárstvo. Sme naozaj veľmi závislí na hospodárskom cykle, napríklad krajín e, z EÚ, a preto by bolo dobre diverzifikovať, preto je potrebné diverzifikovať. Uvedomujeme si ale aj ďalšie problémy, ktoré náčetla pani predsednička. Napríklad zločinnosť, organizovaný zločin, nadnárodný zločin. Na Kapverdoch alebo takto geografická poloha našej krajiny je taká, že našu krajinu využívajú v rámci sietí boja s drogami alebo iné nezákonné aktivity. Atlantický koridor je vystavený mnohým bezpečnostným faktorom. Pirátstvo napríklad – to je tiež fenomén, ktorý nás zasahuje, je naozaj veľmi závažný. Obchodovanie s drogami a pranie špinavých peňazí, všetci veľmi dobre vieme, sú naozaj vážnou hrozbou v susedských krajinách. Ale keď sa na to pokúsime pozrieť objektívne, a ja sa to snažím ako prezident, ja som nezávislý prezident, tak vidíme, že inštitúcie kabrdskej správy, prokuratúra, policia, vláda, naozaj všetci eh, sa snažia bojovať proti takýmto fenoménom organizovanej zločinnosti, proti zločinnosti ako takej. V rámci návštevy do Európy som sa dozvedel, o konfiškácii kokainu, naozaj veľkých množstiev v spolupráci našej policie s policajnými zložkami iných krajín. Spolupracujeme so Španielskom, USA, Brazíliou, Francúzskom, Portugalskom a ďalšími krajinami v boji proti obchodovaniu s drogami. Toto samozrejme nie je vec, ktorú by sme dokázali zvládnuť sami. Nemáme na to prostriedky nemáme tú kapacitu. Čiže tá spolupráca s inými krajinami a podporozené spoločenstva je v tejto súvislosti rozhodujúca. Ale sme odhodlani, sme odhodlani tieto problémy riešiť a bojovať proti obchodovaniu s drogami a praniu špinavých peňazí. Na Kapverdoch momentálne prebieha podujatie v koordinácii kapverskej prokuratúry, ktorý sa zaoberá, ktorá sa zaoberá e, praním špinavých peňazí a posunením našich kapacít v boji proti tomuto fenoménu. V krajine bol problém so šéfom burzy, kapverskej burzy. Táto vec je momentálne v štádiu vyšetrovania, čiže sa k tomu nemôžem vyjadriť, ale naozaj vidíte, že naše inštitúcie fungujú tak, ako treba. A potom spolupráca s CDO, ekonomická spolupráca. My sme vždy spolupracovali s ECOVAS, Veľmi ochotne sme spolupracovali. Africká únia a ECOVA sú podľa nás inštitúcie na podporu demokracie, ľudských práv a dobrej správy vecí verejných. Náš región však v rámci ECOVASu alebo takto mala ísť pôvodne, malo ísť pôvodne o regionálnu integráciu v rámci ECOVASu ale mnohé z tých politických problémov a z tých konfliktov, o ktorých viete, napríklad Mali, Guinea-Bissau a ďalšie krajiny, toto všetko spôsobilo, že mnohé z toho, čo ECOWAS zamýšľal, nebolo možné uskutočniť, pretože sa musel koncentrovať na riešenie problémov a konfliktov tohto typu. My tieto konflikty samozrejme potrebujeme vyriešiť. To je e, rozhodujúce. Čiže ECOWAS musel sa svoju pozornosť venovať iným veciam. Ekonomický rozvoj, regionálna integrácia krajín e, v tomto spoločenstve. Toto muselo ísť na teraz bokom. Aproveito o momento para, uma vez mais... Takže myslel som ECOWAS, nie e CD, prepačte. No. Rád by som ešte dodal, že som veľmi vďačný za sympatické prijatie, ako ma tu prijal aj predseda, podpredsedovia, predsedovia výborov. No a rovnako by som chcel povedať, že príspevok parlamentu bol tiež veľmi dôležitý pre posilnenie spolupráce medzi Európskou úniou a Kafernami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. No a slovo dostávajú teraz poslanci, pán Görens. No a každý má 4 minúty. Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som tiež chcel privítať prezidenta Kapverdských ostrovov. No, že vy ste povedali, že vaša krajina je taká mimoriadná a nie taká ako ostatná. To nemyslím samozrejme v negatívnom zmysle slova, práve naopak. Ja si pamätám, keď vaša krajina sa zmenila na malo rozvinutú krajinu na krajinu so stredným príjmom. No a no, už máte asi ako ste úspešne vykonali túto transformáciu. Vy ste povedali, že to ešte nie je ukončené, to je samozrejme. No a mňa by zaujímala povaha partnerstva medzi Kapverdskými ostrovmi a EÚ. A rovnako možnosť, ako by to mohlo pokračovať. A rozvojová spolupráca je samozrejme veľmi dôležitá. Tak ako aj politická spolupráca, ale myslím, že sú dve možnosti. Jedna je pokračovať a transformácii, čo vám umožnilo dosiahnuť podstatný pokrok tak z mysle demokratizácia ako aj hospodárskeho rozvoja. Avšak v 90. rokoch bola vykonaná štúdia pod názvom Zraniteľnosť alebo citlivosť kapverdských ostrovov. No a naznačilo sa, že sú tam isté dopady, s ktorými nebudete vedieť sa vyrovnať. Vysoká úroveň potravinovej závislosti, klimatické zmeny. No a Takže toto je jedna časť problému, ale je tu samozrejme ešte aj druhá noša. Ak to bude pokračovať tak, ako to začalo, e, tak e, sa dá predstaviť, a to sa pýtam aj komisie, politicky sa mi zdá dôležité, aby sme to teraz e, riešili. Nož, treba hovoriť o DCI 21, 21 nož a o rozvojových tendenciách a o možnostiach partnerstva budúcnosti. Takže dalo by sa predstaviť, je predstaviteľné a prijímate nejaké dočasné predbežné dohody si na vašich susedov, ktorí šťastie patria aj k EÚ, takže by sa nejak diferencovať v zmysle rozvojovej politiky EÚ. No. Mala by práca pokračovať aj nejakými inými spôsobmi, ako napríklad Interreg. Takže aj vy sa zaoberáte týmito otázkami a máte istý osobitný štatút. Ďakujem pekne. Pani Karvajo, máte slovo. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán prezident. Je pre nás veľkou cťou, že vás tu môžeme privítať. Kapverské ostrovy sú výborným príkladom pre demokraciu, transformáciu a dobré využitie rozvojovej pomoci. A tu, príčina toho, prečo majú Kapverské ostrovy mimoriadný štatút voči EÚ, ako krajiny AKT. Mieli ste sa na krajinu stredným príjmom ako spolupredsednička výboru pre medzinárodný obchod v rámci zhromaždenia krajín, s krajinami AKT by som rada povedala, že vaša krajina išla správnou cestou. Už záujmy všej krajiny zohľadňujeme pri vypracovaní rôznych správ. Ako príklad uvediem správu našej kolegyne Anny Gomeš, kde ide o námornú dimenziu spoločnej politiky. Aj bezpečnosť a obrana je to vašej správe, kde sa upozorňuje na osobitnú úlohu, ktorú zohráva vaša krajina pre bezpečnosť Atlantiku, ale to je už tenta v rôznych správach, ktoré existujú v rôznych oblastiach, ktorými sa zaoberajú kolegovia, informačné technológie, bezpečnosť, rybolov, takže pán predseda, môžete si byť istí, že v Európskom parlamente máte mnoho spojencov. Ako prezident už povedal, osobitné partnerstvo je vzťahom, ktorý môže priniesť investície, investícia do inovatívnych oblastí. Rada by som poukázala na oblasti, ktorými sa zaobrám ja, hlavne, ktoré môže byť tiež veľkou príležitosťou pre Kapverdy v novom období spolupráce s Európskou úniou. Ja myslím na hospodárstvo a inovácie, na vzdelávanie. Tam sa vždy rado porozprávam. Nož ja som bola vo vláde, keď bola založená vaša univerzita a veľmi rada si spomínam na toto obdobie. Myslím, že osobitné partnerstvo môže prispieť aj k, k mobilizácii študentov výskumníkov, ale tiež obnoviteľná energia, a tam ste už hovorili, to je dôležitá oblasť, no a boj proti klimatickým zmenám. Rovnako, rada by som vás požiadala o novú vlnu, e, aby ste sa vydali v novej vlne politiky spolupráce. No a povedzte nám, ako vnímate úlohu poslancov Európskeho parlamentu, ako sa dajú podporiť dá podporiť tento rozvoj vznik sieti, partnerstiev medzi malými strednými podnikmi napríklad a univerzitami v našej krajine a v krajinách Európskej únie. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Pán Martinez. Ďakujem. Pani predsednička, ja naozaj chcem pozdraviť nášho priateľa, pána prezidenta. Som naozaj nadšený z toho, že tu ja, ja patrím ku generácii, kde som bol naozaj aktívnym socialistom, som aktívny člen aj tohto výboru a pat, ako som povedal, patrím ku generácii, kde sme taktiež bojovali za dôstojnosť, za slobodu, za pokrok, ktorý prebiehal aj v iných krajinách, aj v afrických krajinách, aj v tej vašej Chcem menovať troch Portugalcov, ktorí ma vtedy sprevádzali. Bol to Mario Suárez, Antonio Almeida Santos a samozrejme Manuel Alegre. So všetkými týmito tromi sme naozaj sa identifikovali s našim bojom a musím vám naozaj rád povedať, že to, čo ste urobili vy ako vláda, nás presvedčuje o tom, že sme mali pravdu v našej solidarite s vašou krajinou alebo s tým, čo ste vtedy vo vašej krajine bolo. Samozrejme, mali sme určité pochybnosti, boli sme aj frustrovaní, boli sme trochu sklamaní, ale nie pri, v súvislosti s vašou prácou až do dneška. Pretože skutočne sa to uberá takým smerom, akým by sme my boli bývali chceli. Chcem povedať, že skutočne chceme podporiť vaše úsilie a ten problém, o ktorom hovoríte, že niektoré krajiny pracovali lepšie ale než iné, no a v tom prípade možno ich stihne paradoxne trest. Ale toto sa týka napríklad aj niektorých latinskoamerických krajín. Ale nie je to predsa spravodlivé, aby tieto krajiny, ktoré sa najviac snažili a dosahli najväčší úspech, potom od nás, okrem blahoželaní, dostali sankcie. kvôli tomu typu spolupráce, ktorý tam prebiehal. Nechcem kritizovať, ale chcem povedať, je to taká maličká výčitka z mojej strany a opriem sa o tom, čo povedala portugalská kolegyňa. Ja by som chcel, aby Kaberské ostrovy boli aktívnejšie v súvislosti s paritným zhromaždením Afriky a Európy. Myslím si, že skutočne tam musíte hrať dôležitú úlohu a momentálne ho ne, ju, nehráte až, ju nehráte až tak intenzívne, ako by ste mohli. A ja poznám naozaj veľmi dobre a dlho túto dôležitú úlohu, e, ktorú Kapverdské ostrovy hrajú v rámci e, severo-južnej rady v Európe. Tam ste taktiež členov. Chcem citovať teraz pána Baroza. Niektorí ho poznáte ako komisára, niektorí ste ho poznali ešte ako premiéra v Portugalsku. Ja som ho spoznal ako štátneho tajomníka. A pre mňa alebo on spolupracoval teda v organizácie, ktorá má svoje sídlo v Lisabone. Takže skutočne chcem, aby ste v tomto, na tomto paritnom valnom zhromaždení hrali dôležitejšiu úlohu a ďakujem vám, pán prezident, za vašu návštevu. A my, čo sme snívali o slobode a demokracii, skutočne to teraz veľmi prežívame, že vás tu môžeme uvítať. Ďakujem. Merci beaucoup. Je donne maintenant la... Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, predsednička. Pán predseda. Je to pre mňa veľká čest, že vás tu môžem dnes privítať. Ja som pokroky, ktoré ste dosiahli, eh, si veľmi dobre všimol. Nože, ja vašu krajinu poznám. A poznám typ krajiny, pretože ja som z podobnej krajiny v Atlantickom oceáne. No a treba zdôrazniť, že ešte stále existujú oblasti, ktorých ešte pred sebou máte dlhú cestu. Myslím hlavne na potravinovú bezpečnosť v týchto oblastiach by som rád položil otázku, čo myslíte, aké prostriedky sa dajú očakávať, aby ste tento cieľ potravinovej bezpečnosti dosiahli, ak to je váš cieľ. No a čo sa týka rozvoja vašej krajiny, je to previazané s rozvojom turizmu. A vieme, že turizmus sa sústredí hlavne na cykly hospodárskej konjunktúry, ktoré sa však môžu narušiť. A teraz eh, na súvislosti s cestovným ruchom, hospodárstvom a ostatné hospodárske odvetvia vašej krajiny. Eh? Aké sú cesty, ktorými by ste sa v nadchádzajúcom storočí chceli vydať tak, aby vaša krajina išla dobrou cestou vpred a ešte ďalej sa rozvíjala tým smerom, ktorým sa ste sa vybrali. Ďakujem pekne. No, ďakujem pekne. No a teraz slovo dostane zástupca ESVČ, Jean Doyle, na dve minúty, pretože pán prezident o 17.00 na neskôr musí odísť. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Pani predsednička, pán predseda výboru pre zahraničné veci, vaša excelencia, pán prezident v mene ESVČ a vysokej predstaviteľke Katrin Eštonovej by som chcel povedať, že sme veľmi radi, že ste prišli na návštevu do Bruselu, čo veľmi dobre odráža vynikajúce vzťahy medzi vašou krajinou a EÚ. A rovnako by som chcel zablahoželať vašej krajine k pokroku. Vážim si to mimoriadne partnerstvo, ktoré nás spája a vidím, pán prezident, že na vlajkách za vami je veľmi dobrý symbolizmus, čo dobre vyjadruje naše vzťahy. Od roku 2007 sme dosiahli veľké pokroky. Nedávno bola podpísaná readmisná dohoda a dohoda o uľahčení vízového styku a tiež sme posilnili spoluprácu v oblasti bezpečnosti a stability. Kontaktné skupiny boli vytvorené a dúfame, že čoskoro sa uskutoční prvé zasadnutie týchto skupín v Bruseli. No a okrem toho, my chceme prehlúbiť partnerstvo, hlavne čo sa týka bezpečnosti a stability, migrácie, normatívnej a technickej konvergencie a regionálnej integrácie. Máme intenzívnu bilaterálnu agendu v nadchádzajúcich mesiacoch. V oktobri návšteva ministra financí, premiéra v novembri, aby sa zúčastnil e, Európskych roz- dní rozvoja a e, každoročná ministerská schôdzka. Takže toto nám dáva vynikajúci základ a východisko na ceste k ďalšiemu pokroku v rámci nášho osobitného partnerstva. Máme obe strany záujem o spoluprácu v Západnej Afrike a závažnosť situácie, ktorá sa týka nelegálneho obchodu, terorizmu. Prosím, môžete prosím ukončiť váš príspevok. Áno. No a my chceme poskytnúť pomoc pri budovaní kapacít, podporu pri konkurencie schopnosti a investície do infraštruktúry. Ďakujem pekne. Pán prezident, máte slovo a môžete zareagovať na otázky a poznámky poslancov. Ďakujem pekne, predsednička. Máme len pár minút v týchto minútach sa budeme čo najpresnejšie snažiť venovať otázkam a pripomienkam, ktoré tu zazneli. Rád by som začal tým, že ďakujem za krásne slova pána Martineza on do Eva, kde sme boli kolegovia, ktorí bojovali spolu za slobodu a nezávislosť. Ale poviem následovnú vec. Ja súhlasím s vami, keď tvrdíte, že Kaperské ostrovy by mohli zohrať aktívnejšiu úlohu v medzinárodnom, medzinárodných organizáciách, napríklad v Africkej únii, v rámci ECOWAS, ale aj v parlamentnom zhromaždení KT EU. Jediná vec, ktorú môžem urobiť v tejto súvislosti, je, že zaregistrujem to, čo ste povedali. Ja mám dobrú pamäť. No a to posolstvo rozdám ďalej. Ďalej by som sa rád venoval tiež tomu, čo tu zaznelo, tomu, čo bolo trochu kritickejšie, kolegovi Santušovi. S kolegom Santušom to sprostredkujeme doma, ale máme tiež problém s prostriedkami. Rade by sme sa zúčastňovali a boli aktívnejší, bohužiaľ čas nám chýbajú prostriedky. Krajina ako Kapverské ostrovy, keď si riadíme napríklad veľvyslanectvo, tak eh, sa musíme veľmi dobre zamyslieť alebo si rozmyslieť, že kde, pretože nemôžeme si dovoliť veľvyslanectvo v každej krajine. Nemôžeme byť zastúpení vo viacerých krajinách na nás, pretože nemáme dostatočné prostriedky a zdroje. Ale vaše obavy, vnímam veľmi pozorne a zastupujem ich doma. No a k tomu poslancovi, čo vystúpil ako prvý, načrtol veľmi zaujímavé problémy, totiž Než je nesta parceria especial em 2007, talvez não soubesse... Ako bude vyzerať naše osobitné partnerstvo v budúcnosti. No už keď sme začínali, nevedeli sme celkom presne, kam to bude viesť a ako, aké konkrétne dopady to bude mať, takže museli sme sa učiť spolu s EÚ. Ale tá cesta, ktorú máme za sebou, je taká, že sa zmobilizovali prostriedky na rozvojovú spoluprácu. Dnes eh, spolu s predsedom parlamentu a predsedom komisie sme sa pozhovárali a počuli sme sa, že sú, je potrebné hľadať iné možnosti spolupráce. Hovorili sme o bezpečnosti a stabilite. Chceme byť krajinou, eh, ktorá bude pre EÚ užitočná. Chceme byť partnerom, ktorý je spolahlivý pre EU. No a keď ukážeme našu dostupnosť, keď povieme, že v otázkach bezpečnosti chceme spolupracovať, v bezpečnosti v Atlantickom koridore, bojovať proti nelegálnemu obchodu, podobným fenoménom. Myslím, že Európskej únii pomôžeme ale tým zastupujeme aj záujmy kaverckých ostrovov, suverenej krajiny, demokracie, suvereného štátu, na ktorý sme veľmi hrdí. Súčasne si myslíme, no, alebo myslíme na iné oblasti, napríklad my sme mali myslieť na podporu súkromného sektora, pretože hospodárstvo, ako je to naše, založené hlavne na službách a služby, ktoré treba poskytovať. No to je jedna vec, ale potrebujeme aj vnútornú produkciu, keď sme podporili drobné procesy a na to treba podporiť súkromný sektor. Spolupráca s EÚ môže ísť aj týmto smerom. Doktor Barroso dnes hovoril a s tým sme úplne súhlasili o tom, že podmienky treba na to vytvoriť. Má nejaké združenie európskych podnikov, podnikov z Kapverdov a treba tiež myslieť na sektor obnoviteľnej energii. Pani Carvajo hovorila o ďalších zaujímavých sektoroch, inováciách, vede, nových technológiách, univerzitnom vzdelávaní, výskume, vede. Nože ja patrím k tým, ktorí uh, toto všetko to sa zasadzujú. A viete, že ja som bol univerzitný profesor. I... Na súkromnom inštitúte, no a krajina, ako, ako z Okabrské ostrovy, my v podstate sme veľmi odvážni v úvodzovkách. A chceme ísť ďalej, než len byť krajinou so strednou úrovňou príjmu. Ale pokiaľ nemáme potrebné ľudské zdroje, ktoré by boli dostatočne univerzitne kvalifikované, tak je to komplikované. Musíme mať naozaj dobrý systém vyššieho vzdelávania, takže bude potreba veľa investícií v tomto sektore. A určite v tomto sektore taktiež bude môcť dobre spolupracovať s EÚ. Môže tam byť spolupráca medzi výskumnými pracovníkmi, akademikmi, vysokými školami. Skutočne mobilita môže byť skvelým nástrojom na posilnenie tejto siete výmeny. Toto by sa nám určite hodilo na Kaverských ostrovoch a taktiež by sa to mohlo hodiť našim susedom. Teraz tu hovoríme o krajinách západnej Afriky alebo o, o krajinách, ktorých sa rozpráva o portugalsky napríklad. Neviem. Ale hovorilo sa tu, myslím, o cestovnom ruchu, o probléme potravinovej bezpečnosti. Čo sa týka cestovného ruchu, tak to je pre nás naozaj životne dôležité rôzne politické strany, rôzni e, odborníci sa všetci zhodnú na tom, že cestovný ruch na Kaberský ostrov bude vždy extrémne dôležitý. Ale ako som už povedal, tak tam sú naozaj obrovské zmeny, veľká miera fluktuácie, takže mali by sme sa pozrieť aj na iné možnosti. Hovorím tu napríklad teraz o polnohospodárstve, o chove dobytka. Mali by sme využiť aj tieto možnosti, aby sme mohli lepšie si zaručiť svoju potravinovú bezpečnosť, ale taktiež, aby sme si poistili turizmu na druhej strane. No a možno by sme mohli byť krajinou, ktorá dodáva služby do zahraničia. V oblasti telekomunikácií, námornej dopravy, nových informačných technológií, v oblasti inovácie. A v tomto počítame so spoluprácu s organizáciami ako napríklad FAO alebo uh, Združenie krajín, ktorý, portugalského hovoriacich krajín, ktorí sa týmto otázkam predovšetkým uh, venovali na poslednom samite v Maputo. O tom hovorili šefovia e, vlád a štátov. A na záver by som chcela zopakovať to, čo som povedal na úvod. Na Kamberských ostrovoch si myslíme, že musíme naozaj využiť kreativitu, fantáziu, predstavivosť, aby sme mohli vždy odznova stvárniť naše špecifické vzťahy. Chceme ísť a v podstate až na hranicu. My neplánujeme sa stať členom Európskej únie, ale chceme maximálne využiť náš čas EÚ. Takže ďakujem za to, že ste ma sem pozvali. Ďakujem za vrele prijatie. Merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Ja sa... Ja vás teda chcem ešte raz chcem vám poďakovať za naše dva výbory. Výbor pre zahraničné záležitosti a pre rozvoj. Ďakujem, že ste sa medzi nás dnes prišli. A teraz už postupne prídeme k hlasovaniu v rámci teda výboru pre rozvoj a potom si opäť sadneme s výborom pre zahraničné záležitosti a budeme hlasovať ohľadom kandidátov na Sacharovú cenu v roku 2013.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 Sortez vos cartes de vote. Vyberte hlasovacie kartičky. Už ste hlasovali? Pán Brok, tuším, ešte nehlasoval. <clears throat> Alors, nous, al nous allons procéder. Takže poďme hlasovať. príspevok DV k návrhu uznesenia. Ide o potravinovú, pardon, ide o správu NV k Varšovskej konferencii, ktorá bude v Polsku. Takže návrh 1, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Dvojka za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Trojka za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 4. Takže nie iba kompromis bez čísla, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz návrh 6 po častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Overíme, dobre. Návrh 6, druhá časť. Hlasovanie otvorené. Za EPP hlasuje viac poslancov, než je dovolené. Pán Brok by možno nemal hlasovať. Pani Pacenčka, prečo je to vždy proti tým malým? Ešte raz pani Pacenčka opakuje, že pán Brok by nemal hlasovať, lebo za EPP hlasuje veľa poslancov. Takže končím hlasovanie. Prijaté. Teraz návrh 7. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Osmička za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 9 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 10 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 11 po častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Ústný návrh 12 za, proti, to sa zdržal, prijaté. Po častiach prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť, za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Tretia časť za. Aby sa tom. Aha, o tom sa nehlasuje. Ospravedlňujem sa. Návrh 13 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 14 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Máme tu teraz návrh pokračovať bloc. 15 až 18. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 19. po častiach, prvá časť za. Proti. Prijaté Pani predsednička, ak dovolíte, technická poznámka. Naši mi povedali, teda tí, čo sledovali to blokové hlasovanie, potom iba 10 hlasov. Čiže myslím, že aj pán Brok by mal mať možnosť hlasovať. Euh, alors, on va faire l'essai électroniquement. Takže overme to elektronicky za EPP, koľko je tu poslancov, takže skúšobné hlasovanie.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 Il peut voter. Takže pán, pán Brok môže hlasovať. Pán Brok, hlasujte. Druhá časť 19. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 20. Tiež po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za proti, kto sa zdržal, overíme to, druhá časť 20. Hlasujte. Hlasovanie otvorené. Ešte štyria nehlasovali. Koniec hlasovania. A zamieta sa. Pani predsednička, znova technická poznámka, nechcem zdržovať, ale to, že pán Brok nemohol doteraz hlasovať, bolo to viacej hlasovaní, nemohol to nejako ovplyvniť výsledok hlasovania? Nie, nie, ale tie rozdiely boli veľké, takže s tým problém nebude. Dobre, takže hlasujeme o celkovom texte, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. A teraz elektronické hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Le vote est clos. Konec hlasovania. Prijaté 27 proti 3. Nedržal sa nikto. A teraz stanovisko Cortez Lastra, návrh 1, za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Dvojka za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Trojka za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Štvorka po častiach Prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, prepačte, o tom sa nehlasuje, takže tretia časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Peťka za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. A teraz stanovisko v pozmenenej forme. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz elektronické hlasovanie záverečné. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté 25 hlasov za, 3 proti. A tretí text na hlasovanie a to je už posledný. Správa Bill Newton Dan. 31. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Prepačte, malo to byť po častiach. Čiže si to zopakujeme. Prvá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté. A teraz časť druhá, kto je za, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Nebolo to jasné, takže znova druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 32 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 33 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 34 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 35, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté, Jednotka za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 36 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Prijaté. Dvojka za. Proti. To sa zdržal. Prijaté. 38 po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 38 za, proti, to sa zdržal prijaté, ústny, jednotka za, proti, kto sa zdržal prijaté, 40 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 41, chcete si to overiť? Dobre, 40. Elektronické hlasovanie otvorené. EPP má dvoch hlasujúcich naviac a tiež socialisti o jedného poslanca hlasujúceho a v ALDE hlasujú o dvoch viac, než je prípustné. Ešte raz opakujem. Teraz hlasujú iba poslanci DV. Mu... Čiže znova. Za SAD ešte stále o jedného viac, než je prípustné. Socialisti. Alors, toujours PPE, un votant de trop. EPP 1, že by pán Brok znova prestal hlasovať. Kto z SAD prestáva hlasovať? Pán Berman, spravte si poriadok.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 teda 41 za, proti, ešte stále za, pardon, 41, teraz proti, to sa zdržal, zamieta sa, 42 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa, 43 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa, 44 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 45 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 46 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 47 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 48 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa 49 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa 3 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 4 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 5 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 6 za za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 50 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa, 51 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa, 52 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. Osmička. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 53. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. Teraz 9. Za proti, kto sa zdržal, prijaté. 10 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 11 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 54 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 55 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 12 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 56 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 57 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 13 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 58 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 14 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 59 za. Proti kto sa zdržal? Zamietnuté. 61 za. Prepáčte. 60. Pracovníčka sa spovedlňuje, Kto je za 60? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 61 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 15 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 62 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 63, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamieta sa, teraz 64 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, Teraz 65, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Overíme si to. Elektronické hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamieta sa. 66 za, proti, kto sa zdržal? Zamieta sa. 68. Pardon, nie. 67. Čo by predsa len 68? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 69 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 16 za, proti, to sa zdržal, prijaté, 17 za, proti, to sa zdržal, prijaté, 18 za, proti, to sa zdržal, prijaté, 19 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 70 za, proti, kto sa zdržal? Zamieta sa. 20 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 21 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 22 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 23 za. Proti kto sa zdržal? Prijaté. 71 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 72 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 73 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. pardon, 24, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 25 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 26 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 27 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 84, 74, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Overíme 74, elektronické hlasovanie 74. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 75 za, proti, to sa zdržal, zamietnuté. 76 za, proti, To sa zdržal, Zamieta sa. 77 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 78 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Ústny návrh 2 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 28 nie, o tom nehlasujeme. 79, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 29 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 30 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz stanovisko takto pozmenené. Najskôr ručné hlasovanie za, proti, to sa zdržal, prijaté. A teraz elektronicky hlasujte. Jeden socialista musí prestať hlasovať, lebo je vás o jedného viac. Už je to v poriadku. Koniec hlasovania. Prijaté 23 hlasov za, 1 proti a 5 sa zdržali. Ďakujem pekne. Voilà. Donc, pour les députés euh, de la commission Pokiaľ ide o členov výboru DEVE, už nemáme nič na programe. 3. oktobra sa stretneme znova, bude to o 9.35 a potom 14. oktobra ďalšie zasadnutie od 15. do 18.30. A teraz Poďme hlasovať o Sacharovovej cene a pri tejto príležitosti dávam slovo pánovi Brokovi.